Kolleghe e colleghi, prendete posto. Milí kolegovia, prosím, posaďte sa. Il processo verbale e i testi approvati nella seduta di ieri. Zápisnica a texty boli prijaté počas včerajšej schôdze, teraz sú k dispozícii. Sú nejaké komentáre k týmto dokumentom? Zápisnica je tým pádom schválená. Durán požiadala slovo. Merci, monsieur le président. E, pani Dura, nech sa páči. Milí kolegovia, ďakujem pán predseda. Milí kolegovia, chcem upozorniť e, na tom, že na katedre máte e, dokument, ktorý sa týka ceny Lux. A chcela som vám pripomenúť, že môžete hlasovať, dokonca musíte hlasovať a vybrať jeden z troch filmov, ktoré súťažia o túto cenu. Tu v dokumentoch máte program filmov, ktoré sú navrhnuté a máte tam aj DVDčko filmu, ktorý získal cenu v roku 2007 a ktorý bol e, preložený do 23 plus 7 jazykov, tak aby všetci videli tento film v Európskej únii. Takže žiadam tri veci. Pozrite si film, to poprvé. Takže pozrite si film. Hlasujte. To je veľmi jednoduché hlasovať. Máte postup v tom dokumente. Môžete hlasovať na webovej stránke a vidieť tiež tento film na 77. kanáli vašej televízii. E, sú to krásne diela, tieto filmy o európskych hodnotách. Vyberte jeden, dva alebo tri. Vyslovte sa, tento parlament musí jasne povedať o tom, ktorý teda ten film je najlepší. Je to veľmi pekná iniciatíva, občianská iniciatíva, podporuje európske hodnoty a európskych kinematografov. Máte ešte budúci týždeň na to, aby ste sa rozhodli. Počítam s vami a ďakujem predsedkyni výboru pre kultúry, pani Doris Pak, ktorá sa veľmi angažovala a poprosím vás, aby ste hlasovali vo vysokých počtoch. Ďakujem. Ďakujeme pani Duran ktorá nám dala domácu úlohu na víkend. Určite sa tomu budeme venovať. No a teraz prejdeme k hlasovaniu. Náš program nás privádza k hlasovaniu k správach o tretich krajinách, ktorých občania musia mať víza, keď prechádzajú vonkajšie hranice a týka sa to tých krajín tiež, ktoré sú vyňaté